aplikujme tie isté princípy aj v Európskej únii, rovnako ako aj v iných krajinách sveta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, vážení kolegovia zo všetkých politických skupín, za to, že ste vystúpili. Rovnako vám ďakujem za vaše vyjadrenia. Ďakujem aj vám, pán komisár File. za vaše vyjadrenie v mene Európskej komisie. Tým môžeme ukončiť eh, tento bod na našom programe. Ďalší bod. Ďalším bodom je odporúčanie do druhého čítania pre správu pani Štiller o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh. Dám teraz slovo pani spravodajkyni Catherine Styler. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Rovnako ďakujem aj vám, kolegovia. Je to naozaj dobrý začiatok roka začať touto diskusiou a zajtrajším hlasovaním o dohode, ktorú sme uzatvorili počas belgického predsedníctva. Je to dohoda, ktorá má veľmi dôležitý rozmer pre trh stavebných výrobkov. Chcem začať tým, že poďakujem všetkým kolegom, ktorí umožnili túto dohodu. Chcem poďakovať za ich ťažkú prácu, cieľavedomosť a veľkú angažovanosť pri tom, aby sme zabezpečili, že tento návrh sa stane realitou. Rovnako by som rada poďakovala sekretariátu výboru IMCO a belgickému predsedníctvu predsedníctvu, predovšetkým pánovi Fertesenovi a pani Hajtovi za ich eh, odhodlanú prácu. Ako som už hovorila aj vo svojej práci, keď som parafrazovala básnika Roberta Frosta, a síce, že dobrí susedia majú dobré ploty, otáznik, je naozaj veľmi dôležité, aby sme zachovali súčasný vývoj a uzatvorili spoločný trh a zároveň odstránili prekážky v vzájom, vzájomnom odchode, obchode, ako hovoril Mario Monti vo svojej správe o spoločnom trhu. Priznali sme, že Európska únia je ešte stále vo fáze budovania spoločného trhu, ktorá si vyžaduje e, odstraňovanie bariér v rámci vzájomného obchodu, odstraňovanie bariér v národnej administratíve, technických bariér a zároveň prekonávanie korporátneho odporu. V rámci tohoto návrhu sme sa pokúsili zabezpečiť to, aby spoločný trh fungoval efektívnejšie, pokúsili sme sa vyčistiť situáciu a vytvoriť transparentnejšie systémy, tak, aby produkty, ktoré sú umiestňované príjmania na trh mali tie najvyššie štandardy a zároveň stavebný priemysel mal priaznivé prostredie, v rámci ktorého bude môcť obchodovať. V súčasnosti obchodný priemysel čelí ekonomickým výzvam, ktoré sú spôsobené globálnym finančným kolapsom z roku 2008 a zároveň je tento trh vyčerpaný a veľmi pomalým ekonomickým, veľmi pomalou ekonomickou obnovou, ktorá, ktorá prebieha. Nemali by sme zabudnúť, aký veľmi dôležitý je stavebný priemysel pre nás všetkých. 12 miliónov európskych občanov je priamo zamestnaných v tomto sektore a 26 miliónov ďalších občanov závisí od tohoto sektora. Je to 38 miliónov ľudí, ktorí sa opierajú o tento sektor z pohľadu ekonomického rastu. Je stavebníctvo kľúčové pre zamestnanosť a hospodársky rast. Je to zároveň jeden z najnebezpečnejších sektorov, v ktorých môžete pracovať. Pozrite sa napríklad na Nemeckom. Ich, ich záznamy bezpečnosti sú najlepšie na svete. Len jeden z tisíc zamestnancov čelí eh, v nebezpečnému zraneniu vo svojej, eh, počas svojho pracovného života. Práve bezpečnosť je veľmi dôležitá, musíme na ňu stále, stále myslieť a je veľmi dôležité priznať aj túto skutočnosť. Práve s týmto nám mysli sme sa pokúsili dosiahnuť dohodu ohľadom označovania nebezpečných látok, tak aby sme to boli v súlade so smernicou REACH, ale zároveň aby tí, ktorí pracujú s týmito produktami, boli chránení. V minulosti to viedlo k chronickým ochoreniam. Napríklad materiály ako azbest podporujú chronické ochorenia plúc a zároveň eh, tí, ktorí mali chronické ochorenia plúc, musia vedieť, že to bolo spôsobené nebezpečným prachom. A pracovné podmienky a zároveň označovanie týchto materiálov môže pomôcť týmto ľuďom. A je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako prepojené sú vzťahy v tejto práci. Táto správa bola v čase, keď sme túto správu vykonávali, prebiehala práve Európa Európsky rok plúc. Plúce sú častokrát opomínané aj v tejto snemovni sme si pripomenuli ich dôležitosť. Rada by som zdôraznila aj dôležitosť malých a stredných podnikov. My v parlamente podporujeme myšlienku najprv rozmýšľať v malom a tak by mala byť zameraná aj naša práca. Práve preto sme vytvorili druhú líniu pre malé podniky, ktoré môžu umiestňovať svoje produkty na spoločný trh. A tento systém by mal zabezpečiť, že to bude lacnejšie a praktickejšie, aby sa tieto malé podniky dostali na väčší trh, ktorý potom dokáže zvýšiť ich obchodný potenciál. Samostatná téma transparentnosti a zároveň toho e, vlastne ako fungujú jednotlivé technické orgány. Myslím si, že tie orgány, ktoré schválujú produkty, sme posunuli ďalej, ako sme pôvodne chceli. Transparentnosť týchto procesov a zároveň schváľovanie výrobkov môže len pomôcť prekonávať bariéry, a prekážky, ktoré existujú v súčasnosti v EÚ. To by ma nám malo pomôcť v rámci celej Európskej únie, malo by to vytvoriť špecifické podmienky pre mikropodniky, ktoré sú veľmi dôležité v týchto ťažkých ekonomických podmienkach v rámci Európskej únie. By sme mali vždy sa snaží vytvárať čo najlepšiu regulatívu. Spolu s mojimi tieňovými spravodajcami sme pozmenili sekcie správy, ktoré už nie sú relevantné alebo neboli jasné a nikto ich možno nevedel správne prečítať a pochopiť ich aplikáciu. Pre sektor e, stavebníctva veľmi dôležité pravidlá boli jasné, zrozumiteľné a, a veľmi sa teším na zmenu, ktorú tieto pravidlá spôsobia. Rozsah je veľmi veľký, víziev je mnoho a tieto nové pravidlá, ktoré sa um, zavedú v členských štátoch počas najbližších 24 mesiacov, pomôžu stavebnému sektoru v čase, keď chceme opätovne obnoviť ekonomický rast a vytvárať pracovné, pracovné príležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. A teraz pán podpredseda eh, Európskej komisie Antonio Tajani, máte slovo, nech sa páči. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánu predsedovi za to, že takúto dôležitú tému pre priemyselnú politiku e, umiestnil na e, rokovací poriadok, na program. Takisto pani Styler, ktorá sa e, veľmi dohlbky zaoberala touto témou ale len jej nasadeniu môžeme vďačiť za to, že máme v druhom čítaní práve túto legislatívu. Takisto chcem poďakovať všetkým tieňovým prevodajcom pánu Háborovi, predsedovi e, výboru. Počas e, rokovaní táto veľmi technická problematika mohla byť dohlbky e, riešená. V druhom čítaní sa nám podarilo spolu s radou a parlamentom doriešiť technické aspekty, aspekty, ktoré majú veľký význam Máme tu dočinenia s veľmi dôležitým e, krokom pre európsku stavebnú e, oblasť. Hovoríme o veľkom podieli hrubého domáceho produktu EÚ, počet e, pracovných síl. Nuž, tu možno hovoriť až o 6,5% a BIP, eh, hrubého domáceho produktu v Európskej únii. Čiže z pohľadu zamestnanosti eh, veľmi dôležitý sektor. Tento sektor v mnohých európskych ekonomikách tvorí až 10 eh, HDP. To už vyzdvihla pani správodajkyňa. Takisto produkty tohoto sektoru napredujú smerom vpred vďaka zjednodušeniu európskej legislatívy a preto potrebujeme aj E, vnútorný spoločný trh pre tieto výrobky. V prvej fázi ze praktického použitia ide e, hlavne o Small Business Act. V malých európskych podnikoch totiž je toto veľmi dôležité a spoločná komunitárna stratégia e, nám dá do rúk nástroje a postupy, ktoré budú môcť znížiť byrokratickú záťaž Môžeme sa len tešiť na zlepšenie e, ponímania tejto problematiky. Na jednej strane tu máme nebezpečné látky, tu komisia vypracuje e, správu k tejto dôležitej e, časti a bude informovať parlament o prípadných legislatívnych návrhoch. Ďalej potom po druhé, malé podniky U nich e, budeme realizovať tie základy e, Small Business Actu. Takisto chceme aj zjednodušené postupy, na, hlavne pre tie mikropodniky. V jednotlivých e, častiach textu sa hovorí o, o znížení administratívnej záťaže Nede tu o to, aby sa všetko e, riešilo e, známkou e, pôvodu európske, európskou známkou CE, ale i, ide o ďalšie postupy. Bolo tu prvé čítanie a odkazuje sa tu na to, že v prvom rade ide o to, aby sme zohľadnili realitu. Ide tu predovšetkým o podporu malých podnikov, aby e, tu neboli na ne uvalené e, neoprávnené e, náklady a požiadavky. Európsky parlament a rada dokázali vytvoriť tu spoločný nástroj, budeme pracovať v úzkej spolupráci s Európskym parl- parlamentom a samozrejme aj s radou a pritom vykonáme, e, dosiahneme také nariadenie, aby e, zohľadnilo jednotlivé názory, názory jednotlivých pracovísk, návrhy komisie, ďalej potom sa vytvorí cestovná mapa komisie. A pokiaľ ide o komitológiu, je parlament kľúčovým partnerom komisie chceme úzko spolupracovať aj v budúcich fázach po hlasovaní. Čiže po celé tieto e, e, roky, e, ktoré, ktoré sme venovali tieto téme, neboli, neboli zbytočne, nebolo úsilie zbytočne investované. V súvislosti s delegovanými právnymi aktami chce komisia ešte zdôrazniť, že, že je tu e, vzájomný súhlas, ktorý znamená, že počas lehoty dvoch e, mesiacov, ktoré, ktorá môže byť o dva mesiace ešte predlžená, možno vykonávať veci e, podľa národnej úrovni, ale komisia bude riešiť takéto možné výnimočné postupy. Mhm. Takéto spoločné e, dojednanie znamená, že stavebné výrobky, e, e, ktoré majú výnimočný status, ale nemôže to byť precedencom. Chcem poďakovať ešte raz k parlamentu, predsedovi za vašu účasť na tejto rozprave. Takisto ďakujem za váš záujem, ktorý ste investovali do tohoto návrhu smerom k zjednodušeniu. Takže máme tu výhody, ktoré týmto právnym aktom e, dosiahneme výhody pre výrobcov, ako aj pre spotrebiteľov, ako aj pre administratívne inštitúcie a komisia je ochotná tu napomáhať pri vypracovaní a ďalších, ďalšom postupe. Chcem poďakovať poslancom, za ich spoluprácu. Ďakujeme pán podpredseda Európskej komisie a teraz eh, v mene EPP pán kolega Šváb má slovo. Vážený pán predseda, vážený pán eh, podpredseda, kolegyne, kolegovia, i ja chcem srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na vzniku tohoto nariadenia v druhom čítaní. Toto nariadenie, ako hovorí už jeho názov, eh, bude znamenať zlepšenie Eh, vo vzťahu k existujúcej eh, smernici. Je to predsa eh, určitá centrálna oblasť národnej kompetencie a nám sa tu podarilo nariadením európskeho vnútorného trhu posunúť vec vpred. To je veľmi pozitívne. Po druhé, práve pre malé a stredné podniky obsahuje toto nariadenie množstvo dôležitých uľahčení, ktoré, ktoré uľahčia pohyb a fungovanie na vnútornom trhu. Aj spotrebitelia budú mať účitok z tohoto nariadenia, pretože bezpečnosť a spolahlivosť stavebných produktov sa týmto nariadením oveľa zlepší, výrazne zlepší. Našim tieň, našemu tieňovému e, spravodajcovi, ktorý z volebných dôvodov v svojej komune nie je dnes prítomný, chcem tiež poďakovať. On ma poprosil, aby som zdôraznil, že, sa tu, že tu ide o dobrý kompromis, kompromis v druhom čítaní, ale e, určité body ešte vyžadujú doplňujúcu prácu a pán podpredseda Tajaný zdôraznil, že aj pri týchto dodatočných prácach parlament bude ešte zapojený do činnosti. Pre neho, pre stieňového spravodajcu nie je postačujúce, aby pre e, sa tu upravovala oblasť výrobcov a distribútorov týchto, týchto vstavných produktov, ale že tu musí byť aj určitý celý systém pravidel, ktorý e, bude pokrývať aj oblasť zabudovávania stavebných produktov a podľa neho e, toto by mala komisia spomenúť, takisto e, by tu mal, mala mať mandát Európska štandardizačná ustanovizeň cen a preto, a to je posledný bod, by som chcel poukázať aj na to, že komisia by mala pozorovať, či nové nariadenie o stavebných produktoch dostatočne vo všetkých oblastiach harmonizuje a naopak nevedie k ďalším eh, bezpečnostným problémom alebo naopak nespravodlivej hospodárskej súťaži. Verím, že spoločne takýto cieľ dosiahneme. Ďakujem veľmi pekne a teraz v mene E, skupiny SD, pani e, Gebhardt, na 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Chcela by som srdečne poďakovať pani Styler, spravodajkyni, v tejto téme za túto veľmi zložitú a dobrú prácu v tejto zložitej, komplikovanej oblasti. Nie je to totiž len správa technická, ale aj vysoko politicky nabitá správa, ktorej sa hovorí o vysokých politických štandardoch, ktoré musia byť rešpektované. Ide o to, aby záujmy e, hospodárstva, bezpečnosť, e, ochrana pri práci, aby boli rešpektované a z pohľadu Európskeho parlamentu a nás, sociálnych demokratov, e, sa toto spravodajkyni výborne podarilo. Ide o rešpektovanie, vnímanie toho, kde sú jednotlivé pro- problémy tejto branži a tu ide aj o to nájsť e, rovnováhu medzi veľkými výrobcami a malými a strednými podnikmi. A podľa nás bolo správne, že komisia navrhla, že menšie podniky potrebujú vlastne menej predpisov, ale to neznamenalo a preto to zlepšenie, ktoré sa realizovalo oproti návru komisie, tu máme, neznamená to, že by bolo menej bezpečnosti a že by a že to naďalej to znamená, že uh, E, no, štandardy by mali byť na vysokej úrovni. Pre nás je dôležité, aby v centre pozornosti bola bezpečnosť spotrebiteľov. E, osobitne e, tento bod treba vyzdvihovať, pretože ten, kto vytvára takýto výrobok alebo ho zabudováva, musí zabezpečiť, aby užívateľia tohoto výrobku boli takisto bezpečí ako tí, ktorí na jeho inštalácii pracovali. A ďalší bod, ktorý je pre nás sociálnych demokratov veľmi dôležitý. To je otázka toho, že zlepšenie zamýšľaného návrhu e, do, e, bolo zrealizované, teda ochrana pri práci, expressis verbis a tu e, pani Styler naozaj dosiahla mnohé. Ide tu totiž aj o to, že pri týchto výrobkoch sa často pracuje s nebezpečnými látkami, a substanciami a že v tejto oblasti sa musíme postarať o to, aby čo najvyššie normy a ochrana boli dosahované a aby im bola pripisovaná vysoká hodnota. A na tom musíme ešte asi e, e, pracovať, e, pán Tajany, aj pri likvidácii nepotrebných materiálov. Chcem sa ešte raz poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Rujle za zelených na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja sa chcem potekovať pani Styler a všetkým dejovým spravodajcom. Myslím, že v druhom čítaní sme dosiahli dobrý kompromis, hoci v prípade kompromisov nikdy nemôžu byť spokojní všetci. Rada by som podporila to, čo povedal pán Šváb, teda citoval pána Majera, že pokiaľ ide o to označovanie, že tam je ešte potrebné čo to vylepšiť. Máme dobrú harmonizáciu, pokiaľ ide o výrobu stavebného materiálu, ale pokiaľ ide o zabudovávanie, pokiaľ ide o ich použitie, tam ešte musíme čo to doplniť. Komisia v tejto oblasti e, musí pôsobiť aby sme e, dosiahli e, ďalší rozvoj. Potom, pokiaľ ide o používanie, aj tam by mala prebehnúť harmonizácia, aby sme znova nespadli o úroveň nižšie na tú národnú úroveň teda, že produkty budú síce europeizované, ale ich používanie nie. Takže toto je ešte práca pred nami, v ktorej komisiu budeme intenzívne podporovať, keď príde s ďalšími krokmi. Ďalšia vec, ktorá bola veľmi dôležitá v našich kontaktoch, teda pokiaľ ide o náš súhlas, či, či súhlas, či áno alebo nie. Belgické predsedníctvo a v druhom čítaní, totiž po prvom čítaní, zaviedla nové oblasti 8.3 a 8.6. Tieto dva články boli zavedené e, bez toho, že by parlament e, bol, jeho kompetencie boli rešpektované. Maďarské predsedníctvo sa tomu teraz chce venovať. Neviem, či to celkom správne chápu. Poukážem na to, že očakávam, že rada, keď v druhom čítaní bude prinašať nové body, že bude kontaktovať Európsky parlament a pokusí sa do pracovať ku kompromisu s ním. Pokiaľ ide o výsledok, myslíme si, že nemá zmysel vzhľadom takúto formálnu chybu odmietnúť dosiahnutý kompromis. My budeme súhlasiť s tým kompromisom, lebo ho považujeme za dôležitý krok k ďalšej harmonizácii tohto sektora. Tento sektor je v hospodárstve veľmi dôležitý, preto teda náš súhlas v tomto druhom čítaní. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Mac Larkin za ECR na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pani stále za dvedenú prácu. Bola to naozaj dlhá cesta v Európe. Teraz sektor e, stavebníctva zamestnáva asi 2 milióny osôb, taktiež e, asi 92 výrobcov stavného materiálu, to sú malé a stredné podniky, sú naozaj tisíce malých podnikov, takže stavebníctvo je pre naše hospodárstvo veľmi dôležité a my sme zodpovední z očí voči tomuto odvetviu, aby sme reagovali na hospodárskú krízu. Táto správa má e, mnoho aspektov, e, ktoré Samozrejme, ide znova o kompromis, ako v prípade množstva európskej legislatívy. E, zlepšenie sa dosahuje v oblasti označovania tam tie, tá byrokracia by pre malé stredné podniky nemala byť taká nákladná ako v prípade väčších podnikov. Potom e, otázka škodlivých látok, nebezpečných látok, aj tu sa dosiahlo značné zlepšenie. Dúfam, že táto druhé čtenie bude mať skutočné výsledky a že slobodný pohyb e, stavebného materiálu bude umožnený, že sa bude podporovať aj recyklácia takýchto stavebných materiálov e, do budúcna a že sa naopak nenávyší byrokracia ani pre producentov, ani pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka rečníčka. Teraz dostávajú slovo rečníci jednotlivci, ako prvá pani Komi. Na dve minúty nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tento kompromis naozaj vítam. Mm, niekoľko bodov by som však rada zdôraznila, pretože mi veľmi ležia na srdci poprvé. prvé ciele, ktoré chceme týmto návrhom dosiahnuť. Tam ide o zjednodušený postup v prípade normalizácie, tak aby tá záťaž pre podniky nebola až taká veľká, hlavne v prípade malých a stredných podnikov. V prípade negatívnej konjunktúry Eh, negatívneho hospodárskeho rastu je potrebné naozaj malé a strední, stredné podniky podporovať, pretože naozaj ide o tú chrbtovú kosť eh, nášho hospodárstva. Takže postup zjednodušeného konania vítam skrátenie lehôd na udelenie povolenia na uvedenie na trh. Toto je naozaj veľmi dôležitý krok. Výrobcovia ďalej majú možnosť rýchlejšie uvádzať na trh inovatívne produkty, ale to nede na úkor ochrany zdravia a bezpečnosti. Toto nám zaručuje označenie CE. Páči sa mi tá rovnováha medzi záujmami producentov a spotrebiteľov Korektné fungovanie trhu bude teda takýmto spôsobom zabezpečené. Ďakujem pekne pani Komi. Teraz dá slovo pani Rapty na minútu a pol. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať aj pani Styler za vynikajúcu prácu. Ide tu o technickú problematiku. Pani Gebhardt vystúpila v mene socialistov a poukázala na to, že to však nie je čisto technická téma, ale že e, tu sú aj určité hospodárske a politické komponenty. Všetci vieme, že infraštruktúra je pre hospodárstvo veľmi dôležitá. Vieme, že malé a stredné podniky sú presne tou chrbtovou kosťou našho hospodárstva. Nože v súčasnej situácii sa nachádzalo v veľmi zložitých podmienkach. Takže táto správa má aj svoje politické aspekty. Podarilo sa nám naozaj dopracovať k dobrému kompromisu, ktorý môžu všetci podporiť. Podarilo sa nám dosiahnuť rovnováhu, zjednodušenie postupov, bez nejakých negatívnych dopadov na kvalitu alebo bezpečnosť. Zjednodušili sme život malým a stredným podnikom a tiež e, sú tu zakomponované nebezpečné látky, Azbest e, bol prítomný aj v mnohých budovách e, európskych spoločenstiev, napríklad budova Berlamont, takže sme to zažili naozaj na vlastnej koži. Je to veľmi dôležitý kus práce Európskej únie a to by sa skrátka nedalo vybaviť bez zapojenia otázky nebezpečných látok. Potom otázka bezpečnosti a transparentnosti. Nože aj tu si myslím, že sa Katrin naozaj vynikajúco podarilo tieto témy pokryť vo svojej správe. Ďakujem pekne pani predsedajúca, za vašu trpezlivosť. Dostávam sa pomaly k záveru svojho vystúpenia. Takže naozaj si myslím, že to je veľký pokrok v oblasti stavebníctva. A dúfam, že teda o, e, toto všetko sa nám podarí presadiť. Ďakujem pekne teraz pán Harber. Ďakujem pani predsedajúca. Ja ako predseda výboru sa chcem pridať k tomu, čo tu odznelo pokiaľ ide o prácu pani Styler. Prevzala takúto komplikovanú tému do druhého čítania v našom výbore. Podľa mňa to bola naozaj komplikovaná úloha, s ktorou si veľmi dobre poradila. Pani predsedajúca, Myslím, že vidíme dôležitosť postupu druhého čítania v Európskom parlamente na tomto príklade, pretože sa nám podarilo ten dokument výrazným spôsobom vylepšiť. Táto spoločné stanovisko, ktoré sme dostali od rady v prvom čítaní, pani Rüle poukázala na to, že tu boli určité nezhody. V prípade maďarského predsedstva to nie je až také významné. A ja by som rád na záver povedal dve veci na podporu tejto dohody. Už poprvé, vážený pán komisár, chcem sa vám poďakovať za vašu spoluprácu s nami. Musíme naozaj veľmi úzko s vami spolupracovať na implementácii eh, tohto návrhu. Vy ste sám povedali, že je tu mnoho aspektov v súslosti s komitológiou a eh, náš výbor eh, to ešte bude musieť e, sa tým zaoberať. Nuž a po druhé ide naozaj o kľúčový e, sektor a kolegovia e, naozaj správne povedali, že to musíme mať stále v merku, aby tento trh naozaj náležite fungoval, náležite prispieval k európskej ekonomike. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Korhola. Mala by mať, ale zdá sa, že v sále nie je, takže keď aj spontánne vystúpenia, prihlásili sa dvaja kolegovia, každý má k dispozícii jednu minútu, ako prvá pani Rojtová. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som veľmi spokojená s textom stavebnej smernice, ktorý vyjednali spravodajcovia s pánom Tajaným a pánom Barnierom do tohto druhého čítania. Teraz so stavebnými výrobkami by sa mal vďaka tomu zjednodušiť zjednotí, zjednotí sa e, označovanie, dokumentácia a zrušia sa mnohé zbytočné byrokratické praktiky. Tiež vítam to, že konečne zvíťazil názor, že budovanie stavieb to sú stavebné služby a nie uvádzanie výrobkov na trh a že stavebná činnosť zahrňa aj určité komponenty, ktoré sú dovolené do stavieb a nie sú vyrobené sériovo. Firmy v Českej republike túto reformu iste ocenia, pretože stará smernica im zvyšovala náklady a vôbec to nevplyvalo na lepšiu kvalitu. Výbor IMKO dosiahol dohodu. Text bol veľkou väčšinou schválený, aj pokiaľ ide o znušenie pre tie najmenšie podniky. A ja pevne verím, že Európsky parlament zajtra urobí rovnako zlepšovanie právneho prostredia v Európskej únii smerom k ktorý podporuje jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani poslankyňa Rojtová. Teraz pani Weisgerber na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tá dohoda ma nepresvedčila vo všetkých bodoch, ale ja viem, že to nové znenie je v porovnaní a so súčasnou legislatívou veľkým zlepšením, pretože poprvýkrát tu máme jednotnú technickú terminológiu, pokiaľ ide o produkty, služby, akože tu máme zjednodušené postupy. Máme tu napredovanie spoločného trhu, Jednotné predpisy pre bezpečnosť sú však pozitívne aj pre spotrebiteľov, či už malé a stredné podniky budú mať menej byrokracie. Toto vítam, ale musíme tiež zohľadniť to, že v prípade používateľov sú tiež malé a stredné podniky, ktoré používajú takéto výrobky a tieto je potrebné rovnako chrániť. Preto vítam, že v dohode bol prijatý môj návrh, podľa ktorého pre malé a najmenšie podniky patria, platia najjednoduchšie postupy. A rovnako je to aj v prípade vyhlásení o parametroch. Iba takýmto spôsobom takéto vyhlásenia o parametroch budú naozaj garantovať bezpečnosť takýchto výrobkov. Ďakujem. Nevidím, že by sa hlásil niekto ďalší v rámci bodu eh, Catch the Eye a teda má slovo pán komisár Tajani, nech sa páči. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Môžem len privítať poznámky predsedu výboru pána Harbra, ktorý počerkol dôležitosť a význam tohoto textu, o ktorom v súčasnosti diskutujeme, ktorý vďaka dohode, ktorú sme dosiahli, bude bez pochyby schválený v snemovni. Tento text je legislatívou, ktorá, ktorá vyšla veľmi jednoznačný signál na trh a zároveň vytvorí veľmi dobré pravidlá, ktoré umožňuje malým a stredným podnikom budovať a vyvíjať ďalšie výrobky a dostať sa tak zo záverečnej fázy krízy, v rámci ktorej by sme mali robiť všetko preto, aby sme vytvorili adekvátny priestor pre malé a stredné podniky, pre vývoj a tvorbu nových produktov a zároveň e, tvorbu nových pracovných miest. No a v tomto smere tá komisia, ako aj parlament je veľmi angažovaný. No a vďaka, vďaka Small Business Act Ehm, takéto, takú situáciu dokážeme dosiahnuť. Zjednodušenie podmienok pre malé a stredné podniky, odstraňovanie zbytočných byrokratických pravidiel, ktoré, s ktorými sa musia vysporiadať a zároveň liberalizácia trhu ako správne spomenula aj pani Gebhardt. To všetko je veľmi pozitívny príspevok a nejakým spôsobom ani neopomíname otázku bezpečnosti. Bezpečnosť je rozhodne veľmi dôležitý rozmer, tak pre tých, ktorí pracujú v stavebníckom sektore, ako samozrejme aj pre spotrebiteľov. No a ja som presvedčený, že tento text sa rozhodne v tomto smere posunul tým správnym smerom. Je teda záujem komisie nezastaviť, nezastaviť sa, keď schválime tento dokument, a túto legislatívu, e, na ktoré sa dohodli parlament a rada, ale počas najbližších niekoľkých rokov chcem zároveň aj slúbiť a zopakovať naše prislúbenie, aj zároveň aj potvrdiť to, čo hovoril pán Harba, a síce, že chceme pokračovať ďalej a chceme vytvoriť plán o implementácii e, tohoto dokumentu, ktorý zašleme parlamentu, hneď ako to bude k dispozícii. Viacerí vážení poslanci počas diskusí hovorili počas diskusí hovorili o harmonizácii v oblasti sektora stavebníctva. Predovšetkým najmä tam, kde hovoríme o bezpečnosti. Musím povedať, že ja si samozrejme plne uvedomujem tento problém, a zároveň som veľmi rád, že európska legislatíva vytvorila harmonizované štandardy, ktoré sa vysporiadávajú s otázkou bezpečnosti v oblasti stavebníctva. Komisia v súčasnosti pripravuje oznámenie o štandardizácii, ktoré by malo byť predložené počas nadchádzajúcich týždňov na schválenie alebo na preskúmanie e, parlamentu aj rade. Takže vážená pani predsedníčka, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dnes a zajtra e, budeme opäť vytvárať veľmi dôležitý krok dopredu. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za jej trpezlivosť pri tom, ako sa vysporiadala s touto pomerne technickou témou, ale Rozhodne to ukazuje veľmi silné politické angažovanie, ktoré tu máme. Je to technická téma, ale nie je to len technická téma. V pozadí technického aspektu je veľmi dôležitý ekonomický rozmer ktorý je významný pre malé a stredné podniky, pretože malé a stredné podniky budú generovať pracovné príležitosti v Európe počas najbližších mesiacov a rokov a majú význam pre všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, ďakujem vám, pán komisár. Pani Stáler teraz ukončí diskusiu a rozprávu svojim vystúpením. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A rovnako ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili a dnes popoludní až večer. Myslím si, že pán komisár Tajany vo svojich vyjadreniach o partnerskej práci a zároveň pri, um, pri tvorbe európskeho plánu, tvorbu, tvorby legislatívy, ako nás spomínal aj pán Šváb. To všetko je veľmi dôležitý koncept a je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v tej dobrej spolupráci, ktorú sme mali. Je to kompromis, ktorý sme dosiahli. Sú tu veci, ktoré by tu kolegovia možno chceli vidieť a nepodarilo sa nám ich presadiť. Parlament dokázal obhajiť 75% svojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré pre nás boli dôležité v rámci tohoto textu a to bez pochyby je veľkým úspechom úspechom. Ale je tu čosi, čo ma zarazilo v rámci diskusie. Ak je teda stavebný priemysel taký dôležitý pre náš priemysel a zároveň pre budúci raz a tvorbu pracovných príležitostí, chcela by som sa spýtať pani podpredsedničky, či by sme mohli zabezpečiť to, aby tu v snemovni prebiehala pravidelná výročná diskusia o stavebnom sektore, a posudzovali správu, ktorú nám predloží komisia, tak aby sme zabezpečili to, že budeme vždy brať do úvahy dôležitosť stavebníckého sektora, čo by sme mali robiť. 38 miliónov ľudí e, závisí od stavebníckého sektora v Európskej únii a preto je to veľmi dôležitý rozmer. Takže ďakujem pekne pani e, predsedajúca, ďakujem pekne pán komisár. Teším sa na tie mesiace a roky, ktoré sú pred nami, pretože diskusia o stavebníctve bude pokračovať aj e, vo výbore IMKO a ja sa rozhodne chcem ďalej venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyňa Styler. Predniesli ste isté návrhy, ktoré sme si poznamenali. No a konferencia